dnešné plenárne zasadnutie. Prvý bod dnešného programu je veľmi dôležitá rozprava o troch veľmi dôležitých eh, správach, kde ide o vnútorný trh a ochranu eh, spotrebiteľa. Je to správa pani Grovky von Thun und Hornstein o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, správa pani Het o ochrane spotrebiteľa a správa pána Busoja o sieti Solvit. Slovo má na úvod spravodajkynia, teda všetci spravodajcovia, 4 minúty na vysvetlenie ich správy, na prezentovanie ich správy. Spravodajcovia vedia, že na konci diskusie budú mať ešte dve minúty na odpovede, respektíve na reakcie na to, čo bude povedané. Ak teraz budete potrebovať pri prezentácii vašej správy len 3 minúty, potom vám zostanú na záver 3. Takže dohromady máte 6 minút v súlade s rokovacím poriadkom. Najprv má teda slovo pani Grofka von Thun und Hohenstein. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi e, pekne, pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Som veľmi rada, že môžem predložiť 19. hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu, ktorá bola predstavená v júli minulého roka. Tento dokument hovorí o tom,